konať zajtra. Teraz sa vás informujem, že nasledujúce, že teraz skončím zasadnutie, prerušujem zasadnutie a ďalšie zasadnutie sa e, bude konať od 9. do 14. E, hodiny zajtra a od 15. do 16. hodiny popoludní. Teraz